Friends, we start this meeting. Môžeme začať, ak súhlasíte. Tí, ktorí meškajú, tak budú postupne prichádzať. Všetky jazyky sú k dispozícii s výnimkou jedného. Máme viacero návštevníckých skupín. Pani Morin Chartier má pozvanú skupinu desiatich novinárov, aby informovali o priebehu hlasovania, ktoré bude neskôr na dnešnej schôdzi a jeden z televíznych novinárov bude filmovať tiež e, čiastočne hlasovanie, ale to sa bude týkať ešte druhej časti schôdze. Ďalej je tu aj televízny štáb na pozvanie pána Šolceho a tí budú tiež filmovať e, v priebehu hlasovania o smernice o vyslaní pracovníkov. Pán Silikiotis, po tom, čo príde osobne na schôdzu, privítá svoju skupinu 55 hostí v prvej časti nášho programu, teda na tom vypočutí, ktoré sa týka oboch výborov aj pre zamestnanosť pre dopravu. Pani Deli, ešte stále čakáme. Myslím si však, že bez toho, aby nás považovali za nezvorilých, aby sme dodržali vymedzený čas, tak navrhujem, aby sme začali pomaličky kým na ňu čakáme. Ešte k tomu jazykovému pokrytiu máme všetky jazyky okrem chorváčtiny. Začíname teda s vypočutím e, pracovné podmienky mobilných pracovníkov v sektore dopravy. Všetci ste srdečne vítaní, všetci účastníci, najmä naši hostia, ktorí sa s nami podelia o svoje znalosti. V priebehu tohto vypočutia veľmi nás teší, že toto vypočutie môžeme spolu organizovať s výborom pre dopravu. Možno viete, že cestná doprava je najbežnejším druhom dopravy. V roku 2014 takmer tri štvrtiny všetkej nákladnej dopravy po vnútrozemí v Európskej únii prebehlo eh, v rámci cestnej dopravy. Viac ako 90 pasažierov e, sa presúva v cestnej e, doprave. Dobrý deň. Už sme začali s prednášaním úvodu, aby sme nestrácali čas. Máme totiž na pláne hlasovanie 10,6 milióna ľudí je zamestnaných v sektore dopravy a tiež v skladovaní v logistike 10,6 milióna, opakujem, to je naozaj veľmi veľa odhady dokazujú, že zneužívania sociálnych trhových pravidel Európskej únii negatívne ovplyvňujú pracovné podmienky eh, vodičov, napríklad pretrvajúce problémy, ktoré sa týkajú nadpriemerne dlhých, netypických a nepravidelných pracovných hodín, o ktorých informujú profesionálni vodiči, vodiči z povolania v porovnaní s inými sektormi. A okrem toho sú tu aj ďalšie rizikové faktory, ktoré je treba riešiť vrátanie dlhého vzdialenia z domova, ďalej časové tlaky, ďalej neprimerané um, možnosti um, oddychu, ako aj uh, odmeny v závislosti od výkonu. Niekedy sme svedkami tiež nezákonných postupov v tomto sektore, čo ešte viac horšuje situáciu. Uh, Ďalej vysoké regulačné náklady, to nielen, že e, narúša fungovanie hospodárskej súťaže, ale tiež vytvára riziko toho, že vodiči strácajú svoje právo na ochranu, ak pracujú dočasne v inom členskom štáte, keďže prevádzkovateľia týchto firiem e, sú viac menej motivovaní obchádzať pravidla. E, vzhľadom na osobitosti tohto sektora e, zvažuje sa, že e, konkrétne sektorálne nastavená legislatíva je najvhodnejším spôsobom, ako sa vysporiadať s týmito osobitostiami tohto sektora. Ďalšie iniciatívy sa zameriavajú na zlepšenie pomerov na vnútornom trhu v oblasti dopravy 31. mája tohto roka v celkovom rámci Európa v pohybe. Komisia prijala návrh smernice o vysielaní vodičov a v sektore cestnej dopravy a taktiež návrh na minimálne požiadavky o maximálnych denných a týždenných dĺžkach riadenia vozidla, taktiež e, od takografov, ako aj návrh o prístupe k tomuto povolaniu a taktiež k celému sektoru nákladnej dopravy. Dnešné vypočutie zapadá do činnosti Európskeho parlamentu k, tým, k týmto návrhom a tešíme sa na všetko, čo sa dozvieme v tomto vypočutí. Teraz by som chcela vyzvať eh, svoju kolegyňu pani Deli, ktorá je predsedničkou výboru pre dopravu a odborníčku na dopravu, aby predniesla aj ona svoj úvod. Nech sa páči. Please. Madame euh, la, la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je mi veľkým potešením všetkých vás privítať. Trh cestnej dopravy má obrovský význam v súčasnosti, najmä pre našu európsku ekonomiku, a preto vízia, ktorú chceme prijať, sa týka sektora, ktorý by mal v budúcnosti byť sektorom solidným, ďalej e, udržateľným, ale zároveň aj stabilným, ktorý poskytuje dostatočné kapacity na dodávanie tovarov na vnútorný trh Európskej únie, ale predovšetkým, aby bol tento trh dostatočne stabilný, aby sme sa dopracovali k rovnakému zaobchádzaniu všetkých pracovníkov v Európskej únii. A to súvisí so zlatým pravidlom, ktoré hovorí, že Európska únia musí jasne presadzovať jednotné pracovné podmienky pre všetkých. Keď hovoríme o pracovných podmienkach, ide o optimálne, dobré pracovné podmienky, ktoré chceme presadzovať. Ako sme si už vypočuli, komisia navrhla novú legislatívu v sektore cestnej dopravy. Musíme sa ustiť, že táto legislatíva naozaj dokáže výrazne zlepšiť pracovné podmienky pracujúcich v tomto sektore. Taktiež Všetci tí, ktorí pôsobia v tomto sektore, musia byť pripravení dodržiavať pravidla hry, ktoré sú v platnosti. Otázky trhu a tiež sociálnych aspektov sa musia vnímať preto v spoločnom kontexte, tak aby sme dopracovali k vyváženému výsledku, a zohľadňujúc aj pridanú hodnotu Európskej únie, aj záujmy občanov únie parlament významne prispeje k tomuto aspektu, aby dodržal svoje ciele a tiež, aby sa tieto ciele naozaj dodržali a splnili v praxi. Musíme sa venovať e, otázke sociálneho dumpingu. Je to totiž jed európskeho projektu. Spolieham sa na to, že budeme môcť viesť plodnú diskusiu so všetkými vystupujúcimi, že si vypočujeme konkrétne vystúpenia, vďaka čomu sa naozaj budeme môcť venovať jadru veci, ale tiež, že budeme môcť na všetky problémy, ktorých sme svedkami na našom území dennodenne. Je pravda, že v týchto diskusiách Má parlament významnú pozíciu, ale nesmieme si zastierať, čo sú tie skutočné problémy, otázky kontroly, otázky skránkových firiem, ďalej otázky, ktoré nesúvisia len s minimálnou mzdou, ale tiež s podmienkami, s ubytovaním a tiež s otázkami dopravy. Pani predsedajúca, opakujem, že váš výbor aj náš výbor má spoločný cieľ a síce dokázať obhájiť a ochrániť všetkých pracujúcich v Európskej únii. V záveroch tejto správy nie je prípustné, aby boli pracujúci rozdelení na rôzne kategórie, na rôzne skupiny. Musíme zaistiť, aby všetci pracujúci v Únii mali rovnaké práva a rovnakú mieru ochrany. Ďakujem. Pani predsedajúca, môžete sa spolahnúť na odhodlanie poslancov vo výbore pre dopravu, ktorí sú prítomní vo veľmi hojnom počte, že sa významne zapoja do tejto diskusie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Deli. Ďakujeme za toto úvodné slovo. Teraz dáme slovo našim piatim expertom, ktorých sme pozvali. Najskôr pani Evi van der Pelt, ktorý po nej bude nasledovať pán Roberto Parillo, ďalej pán Mačej Vronsky, pán Dirk Engelhardt a pán Rodriguez Medal. Začali by sme však ako som už povedala, pani eh, van der Pelt, eh, ktorá je poradkyňou v Združení ehm, európskych aktérov nákladnej dopravy. Mm, preruším vás, ak budete hovoriť príliš dlho. Príjemné popoludnie, eh, ďakujem pekne za to, že nám dávate možnosť vystúpiť na tomto vypočutí a tiež zaujať stanovisko k týmto návrhom, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, čo sa týka vysielania vodičov. Najskôr by sme si dovolili zhrnúť jadro týchto návrhov, ktoré stanovujú, že sa musia dodržiavať všeobecné pravidlá a minimálna mzda v prípade, že vodič je vyslaný eh, na území, eh, na území hostujúcej krajiny. Aktuálny návrh uvádza, že minimálna mzda teda respektíve v prípade, že vodič eh, je viac ako tri dní v hostujúckej krajine za každý mesiac. Považuje sa za vyslaného pracovníka v tomto členskom štáte a preto sa na neho vzťahujú pravidla minimálnej mzdy a taktiež dovolenky. E, na druhej strane, ak e, pôsobí krajšie obdobie v zahraničí, nepovažuje sa za vyslaného. V prípade kabotáže e, sa uplatňujú vždy pravidlá vyslaných pracovníkov bez ohľadu na dĺžku trvania kabotáže. Čo sa e, tu však objavuje nové, je, že v návrhu sú konkrétne pravidlá, ako sa vypočítavajú tieto dni presne. Uvádza sa tu, že menej ako 6 eh, hodín sa považuje za pol dňa, pričom ak je to obdobie dlhšie ako 6 hodín, sa, považuje sa to za plný pracovný deň a tiež sa tu jasne uvádza, že v prípade, že vodič eh, si čerpá svoj eh, čas na oddych alebo v prípade, že je v pohotovosti v hostujúckom členskom štáte, toto obdobie sa tiež považuje za pracovný čas a preto sa započítava do toho určovania, či ide o vyslanie pracovníka alebo nie. E, čo sa týka jasnej definície samotného vysielania, ešte stále sú tu niektoré závažné nedostatky. Napríklad, čo sa týka tranzitu, nikde v návrhu sa nespomína tranzit. My si myslíme, že by sa to tam malo spomenúť, malo by sa uvieť, že tranzit sa nikdy nesme vnímať ako vysielanie pracovníka a tiež je tam mnoho neistôt, čo sa týka pojmu minimálna mzda. Napríklad ako sa stavať k dietám, k iným e, dávkam, e, ktoré sa počítajú podľa odpracovaných hodín a podobne. Ďalej e, sektorálne príplatky. Bolo by lepšie určiť, čo z toho sa považuje za minimálnu mzdu a čo nie. Tiež by bolo lepšie uviesť presný zoznam všetkého, čo sa považuje za súčasť minimálnej mzdy, pretože sa obávame, že ak nebudú jasné definície, tak diskusie o tom, či sa dodržiavali pravidla minimálnej mzdy, naďalej budú prebiehať. Celkovo by bolo vysoko pozitívne, ak by sme uznali, že ehm, by sa dopracovali k jasnej definícii toho, čo splňa pravidlá vysielania a čo nie, tiež aby boli stanovené jasné pravidlá. Obávame sa, že aktuálne pravidlo troch dní bude znevýhodňujúce najmä pre malé stredné podniky, pre menšie členské štáty a tiež pre firmy, ktoré sídlia v periférnych členských štátoch jedným príkladom, ktorý môže priblížiť naše stanoviská? Okay. Um, so one je aj táto mapka. Dajme tomu mm, malý stredný podnik, e, ktorý oplatňuje prepravu zo Španielska do Holandska. Je to e, trasa, ktorá trvá zhruba týždeň teda cesta do Holandska a späť. E, vodič začína teda cestu zo Španielska, E, teda zhruba dva dní bude e, viesť vozidlo cez e, Francúzsko, ďalej zhruba pol dňa cez Belgicko a potom sa dostane do Holandska, kde vyloží náklad a opäť naloží nový náklad pre Belgicko a Francúzsko. Teda to, že prechádza francúzskom a belgickom, sa považuje za tranzit, nepovažuje sa to za vysielanie pracovníka, bude vykladať a nakladať v Holandsku, to bude trvať viac ako 6 hodín, teda to sa bude počítať ako plný pracovný deň. Ďalej sa vráti do Belgicka, vyloží časť svojho nákladu, to potrvá menej ako 6 hodín, teda sa to bude počítať ako pol dňa v Belgicku, ďalej bude pokračovať do Francúzska a všetky jeho úkony vo Francúzsku budú trvať viac ako 6, e, teda denne 6 hodín, teda to sa bude považovať za 2 dní. A ten istý vodič e, absolvuje túto cestu 4 až 5 krát do mesiaca. Na základe e, pravidel výpočtu tento vodič bude vyslaný do Francúzska na zhruba 8 až 10 dní, ďalej bude vyslaný do Holandska na zhruba 4 až 5 dní a možno aj do Belgicka na 3 dní v závislosti od dĺžky trvania eh, jeho pôsobenia v Belgicku. A aby sa to ešte skomplikovalo, času na čas tiež vykoná kabotáž v Luxembursku, teda aj tu bude potrebné e, vyplácať mu luxembursku zmluvu na tých niekoľko hodín, ktoré tam odpracuje. V priebehu tohto mesiaca e, bude naďalej e, placom odvodov v Španielsku. Tak, aby sa dodržala legislatíva, zamestnávateľ bude musieť absolvovať veľmi zložité výpočty každý mesiac pre každého jedného vodiča osobitne, pretože každý vodič má odlišné zadanie svojej cesty teda tento zamestnávateľ bude musieť poznať mzdy, bude musieť poznať pravidlá nadčasov, e, dávok, dovoleniek, e, všetkých tých viacerých krajín, cez ktoré bude prechádzať jeho vodič. Obávame sa, že zamestnávateľia, najmä malé a stredné podniky, budú musieť e, využívať služby veľmi e, drahých poradných, e, poradcovských firiem, ktoré budú ponúkať tieto služby v členských štátoch. Malé stredné podniky totiž to nemajú e, dostatok zamestnancov, ktorí by dokázali sledovať všetky tieto pravidlá. Za každým, keď dochádza k zmene pravidel, za každým, keď vodič má nové zadanie v inom členskom štáte, zamestnávateľ bude musieť absolvovať nové výpočty opäť na novo každý mesiac na Obávame sa, že tieto pravidlá spôsobia obrovské eh, administratívne bremená pre podniky a nebudú praktické. Okrem veľkých nevýhod pre firmy, nové pravidlá môžu mať za následok tiež neistotu pre vodičov, pretože možno budú vystavení eh, rozličným legislatívam každý mesiac. Návrh eh, tiež stanovuje pravidla o administratívnych povinnostiach naše združenie víta, že už nebudú potrební zástupcovia, pretože je to príliš zložité a v niektorých prípadoch takýto zástupca je veľmi finančne nákladný. Avšak návrh ešte stále stanovuje povinnosť registrácie a tu sú odlišné pravidlá medzi jednotlivými krajinami, taktiež sú povinnosti pre vodiča, aby mal k dispozícii isté dokumenty eh, vo vozidle so sebou. Aj tu chceme apelovať eh, eh, na to, aby sa vytvorila jediná celoeurópska registračná platforma, kde by sa mohli uploadovať všetky dokumenty, ako napríklad A1, pracovná zmluva, možno aj nejaké iné doplnkové dokumenty. V tomto prípade by vodič nemusel mať fyzicky e, tieto e, dokumenty so sebou vo vozidle. Táto platforma by zjednodušila administratívne konania pre zamestnávateľa a tiež by zabránila tomu, aby vodič musel mať so sebou fyzicky svoje dokumenty vo vozidle. A tým by sa znížila možnosť chýb a tiež e, zábudlivosti. Ďalej, e, Chceli by sme ešte upozorniť na jeden dôležitý aspekt a síce príčiny e, nekalej súťaže v súčasnosti sú to pravidla súvisiace z rozličných nákladov na prácu. Jedna pracovná hodina stojí v niektorých členských štátoch trojnásobok toho, čo inde vzhľadom na tiež veľké eh, rozdiely v sociálnych odvodoch. Myslíme si, že pravidlo, ktoré sa príjme, eh, tak či tak nič nezmení so skutočným problémom a to sú náklady na prácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo pánovi Robertovi Parlovi, ktorý zastupuje oddelenie pre dopravu v Európskej federácii pracovníkov sektora dopravy. Pán Parlo, nech sa páči, máte slovo. Merci, prezidente, mesdames et messieurs. Ďakujem pekne. Pani e, predsedajúca, chcel by som prejsť hneď k jadru veci. Nepripravili e, sme si PowerPointovú prezentáciu, ale pokúsime sa naozaj nastoliť e, reálne otázky, ktoré sú pre naše zruženie najzásadnejšie. Nedá sa ignorovať to, že sú na diálniciach, e, dlhé zápchy e, nákladných vozidiel e, celé víkendy a to sa ešte zhoršuje od rozšírenia Európskej únie. Najostatnejšia návšteva nášho združenia 4. 5. oktobra 2017 na oddychovej stanici na diálnici odhalili hrozné pracovné podmienky týchto vodičov z povolania, ktorým sú vystavení celé týždne, celé mesiace v Európe. Tieto návštevy nám však neodhalili nič nové. Tieto parkoviská nemajú dostatočné vybavenie sanitárnych zariadení, v okolí eh, týchto nákladných vozidiel je silný zápach moču, eh, tiež si toto vodiči nutení pripravovať stravu priamo na mieste. Eh, preto je potrebné okamžite zakročiť. Naše združenie teraz preto vedie dlhodobú komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, na sociálnych sieťach, na fórach. Tiež dávame priestor rumunským a polským vodičom. Na niektorých týchto fórach už registrovaných 45 tisíc užívateľov. Chceme tiež využiť tieto nástroje na na informovanie o návrhoch v rámci balíka mobility a tiež, aby sme sa my informovali o ich e, podmienkach práce a o životných podmienkach. E, obraz, ktorý týmto získavame, je dosť e, negatívny. Vidím, že sú tu aj zastupcovia BGL, teda je to Združenie zamestnávateľov, ktoré sa venujú aj preprave odpadu. Minulý týždeň sme boli v Bukurešti, sme sa stretli s vodičmi, ktorí pracujú pre severskú firmu a vykonávajú prepravu o, o odpadov z, do severských krajín do Nemecka, a teda predovšetkým na tejto trase. Ukázovali nám fotografie skládok, taktiež čo musia robiť e, pri náklade tohto odpadu, e, bez toho, aby mali nejaké ochranné vybavenie, bez nejakých nákladov e, na kompenzácie. Ak sa stiažujú, okamžite ich nahradia inými pracovníky. Sú presvedčení, že sa s nimi to takto zaobchádza iba preto, že sú Rumúni a preto, že sú zraniteľní a preto nie sú schopní e, žiadať o dodržovanie legislatívy, ktorá by prináležala. Som si takmer istý a presvedčený, že e, združenia zamestnávateľov sú e, prítomné, sú pripravené snažiť sa o zlepšenie pracovných podmienok podmienok podičov, ktorí sú vyslovení do zahraničia. Tieto pracovné podmienky a životné podmienky sú nepriateľné. Um, tiež je treba uznať, že ani e, takéto zmeny, ktoré sa predkladajú v legislatíve, by nezlepšili e, dostatočné podmienky. Návrhy Európskej komisie, ktoré sa predkladajú, neprinášajú e, totižto efektívne riešenia na tie skutočné problémy, ktoré v praxi sú. Aj keď je to dobré východisko, dobrý základ, tieto návrhy sa nevenujú dostatočne efektívne skutočným sociálnym problémom a tiež problémom pracovných podmienok v tomto sektore. Chceli by sme zdôrazniť, že všetky návrhy navzájom a veľmi úzko spolu súvisia. Bolo by nebezpečné analyzovať a zamerať sa len na jeden návrh bez toho, aby sa zohľadnili e, dopady na ostatné návrhy. Napríklad podniky, tzv. schránkové firmy, nie sú e, úplne odstavené v dôsledku týchto návrhov. Keď sa pozrieme, dajme tomu, v Belgicku je možné otvoriť si filiálku v Rumunsku len na to, aby ste vykonávali nábor vodičov, ak by ste mali taktiež v dispozícii dispečing v Slovenskej republike, nový návrh komisie môže spôsobiť, že sa e, teda zrušia tieto pobočky, ale nie centrála dispečingu. Znamená to, že konkurencia v tomto sektore, ďalej sociálny dumping, ako aj nedostatok vodičov, prístup k im právam, k sociálnemu zabezpečeniu a taktiež zdravotnej starostlivosti. Toto naďalej bude pretrvávať tieto problémy. Ďalej e, doba riadenia vozidla a taktiež doba oddychu, návrat e, domov do bydliska, tak ako to stanovuje komisia, nie je efektívnym opatrením podľa nášho názoru. Musíme sa dopracovať k takej definícii e, domovskej adresy, ktorá bude jasná, tak aby bolo možné kontrolovať návrat vodiča a tiež je potrebné stanoviť právne podmienky preto, aby návrat domov bol preplatený od zamestnávateľa. Nebudem tu teraz hovoriť, myslím, že nemáme žiaľ dostatok času o konkrétnych návrhoch, ktoré sa týkajú znižovania a skracovania e, dĺžky oddychu zo 45 hodín na 24 hodín a, a uvádza sa tam také odôvodnenie, že vodič by mal týmto možnosť eh, vrátiť sa domov rýchlejšie. Ak dovolíte, eh, dovolím si zasmiať sa, aj keď to nie je skutočne úprimný smiech. Musíme si naozaj dávať veľký pozor. Tým, že sa zmení pravidlo um, pre oddych eh, a opracované hodiny, bude to mať automatické a okamžité dopady na smernicu o pracovnom čase. Predlží sa tým totiž pracovný čas týchto vodičov. Teda tu musíme dávať veľký pozor naozaj. Ďalej, vysielanie pracovníkov. Som si vedomý toho, že e, dnes sa v výbore pre zamestnanosť bude hlasovať o smernici o vysielaní pracovníkov. Doprava je veľmi citlivým sektorom. Minimálne e, niekoľko e, typov dopravy spadá pod túto smernicu a preto je nevyhnutné, aby cestná doprava bola náležite zohľadnená v otázkach vysielania pracovníkov. Aké sú teda návrhy um, našho zruženia ETFs, čo sa týka schránkových firiem? Jediný efektívny nástroj, ako proti nim bojovať, je zaviesť povinnosť aby v tej krajine, kde má firma sídlo, prebiehlo gro činnosti e, prepravy. Inak eh, sa nám nepodarí poraziť tento fenomén schránkových firiem. Ďalej, čo sa týka dĺžky oddychu, aktuálne pravidlá musia ostať naďalej v platnosti, nezmenené, ale týždenný oddych vo vozidle sa musí zakázať a je potrebné zachovať tú dĺžku 45 hodín. Je nepripustné pokračovať vo výnimkách, ktoré sú naďalej možné. Ďalej, čo sa týka návratu domov, do miesta bydliska nemôžeme dnes hovoriť o e, týchto veciach očakávame na jasnú definíciu, čo presne znamená tento pojem, aj miesto bydliska. A keď si ujasníme možnosti aplikácie, taktiež keď bude jasne stanovené, že náklady e, na e, návrat bude znášať firma, teda zamestnávateľ, tak ako je to v súčasnosti, potom to bude prípustné o tom diskutovať. Ďalej, čo sa týka vysielania pracovníkov, je potrebné dopracovať sa k takým opatreniam, ktoré budú sektorálnej povahy a to osobitnej povahy pre cestnú dopravu. Ale to je všetko. Nič viac. Sektorálne osobitné opatrenia pre cestnú dopravu. Opakujem. Je pre nás nepripustné, uznať, že cestná doprava by eh, bola vyňatá zo smernice o vysielaní pracovníkov. Ďalej, vysielanie môže podliehať kontrole a môže sa dať dobre kontrolovať, napríklad tým, že sa uplatňa inteligentné e, tachografy. my sa domnievame, naše združenie sa domnieva, že táto diskusia musí prebiehať tu v Európskom parlamente a tiež sa musí dať priestor poslancom Európskeho parlamentu, e, ktorí, e, ako počúvame, hovoria, že je nereálne predpokladať, že v roku 2030 by sa uplatnili takéto inteligentné tachografy vo všetkých vozidlách. Takéto vyjadrenia totiž sme zaznamenali. Podľa nás je, nie sú na mieste takéto vyhlásenie. Domnievame sa, že takéto inteligentné tachografy sa musia e, inštalovať dva roky po uvedení do praxe, teda v júni 2019 to isté platie aj pre kabotáž, tieto inteligentné tachografie aj tu e, môžu pomôcť e, e, zlepšiť kontroly v kabotáži, nielen inteligentné tachografii, aj elektronické CMR a podobne. A preto chceme, a to som zvorazniť na záver, chceme jednoznačne, aby sa prijali všetky potrebné opatrenia, aby sa do praxe uviedlo to, čo predseda komisie Juncker pred niekoľkými rokmi vyhlásil, a síce rovnaká mzda za rovnakú prácu na tom istom mieste. Myslím si, že toto je veľmi dôležité vyhlásenie, ktoré zaznelo a teraz čakáme, že sa naozaj dostane aj do praxe. Sme pripravení spolupracovať konštruktívne, e, spolupracovať tak, aby voľný pohyb tovarov, služieb aj osôb prebiehal e, tak, ako má a aby sa všetkými pracovníkmi zaobchádzalo rovnako v celej Európskej únii. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, pán Parello. A teraz dostane slovo pán Bronsky, ktorý je predseda Transport a Logistics Polsko. Nech sa páči, máte slovo. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Polską Organizację Transportu. Dziękuję. Dobré ráno, dobré popoludne, dámy a páni. Ja tu zastupujem polskú organizáciu Transport and Logistics. A my sme organizácia podnikov, ktoré zamestnávajú viac než 25 tisíc ľudí. A v pár slova by som vám chcel niečo povedať o pracovných podmienkách a tomto balíčku mobility. Či to skutočne rieši všetky problémy. Poprvé, Pozrime sa na to, ako sa cestná doprava vyvíjala od 50., 60., 60., 70. rokov. Vždy sme v podstate každých 10 rokov e, boli svetkami e, technologického pokroku, pracovné podmienky sú stále lepšie a možno v blízkej budúcnosti už e, budú niektorí pracovníci pracovať na diálku, možno nákladné auta budú riadené z domova. Pardon, z domu. Takže čo sa týka týchto pracovných podmienok, tak pripomínam, že ich vytvárali tie najväčšie európske dopravné firmy a snažia sa o niečo najvyšších noriem. Pozrime sa teraz na tie skutočné problémy. A tu súhlasím s pánom Paridom. Predovšetkým je tu otázka bezpečnosti. Máme tu e, rôzne nehody, útoky na cestách a toto je ten najhorší problém. A taktiež problém nedostatku odpočívadiel. Nemáme máme nedostatok e, odpočívadiel, asi 30 tisíc ich chýba. To znamená, že tí vodiči môžu odpočívať len v kabine vodiča. Toto taktiež je nebezpečné pre ich a aj pre tovar, ktorý prevážajú. Dôležitým problémom je to, že teda často tu máme prevoz tovaru medzi dvomi krajinami, ktoré sú od seba vzdialené v podstate cez celý kontinent. Pozrime sa, ako to vyzerá v praxi. Máme tu často na diálnici veľmi plynulú prevádzku a čo sa týka odpočívania v kabíne, je toto vôbec e, vykonateľné? Je to vôbec v praxi možné? Ako som povedal, často sú na cestách kolóny a toto je v Európe problém. Z Varšavy do Bruselu som musel v aute prejsť 1350 kilometrov a za každým aspoň 3 hodiny strávim v dopravnej zápche. Dopravné zápchy sú obrovským problémom. Taktiež vodiči nemajú sa kde vyspať. No a tento balíček mobility nereaguje na tieto skutočné problémy, s ktorými bojujú naši vodiči. čo sa týka balíčka mobility, tak myslím si, ten povedie aj k ešte ďalším novým problémom. Ako už bolo povedané, kabíny vodiča sú momentálne dosť dobre zariadené a v týchto v štátoch, kde pardon, v chudobnejších štátoch sú nákladné autá často lepšie vybavené než v bohatších štátoch. Tam sú veľmi dobré pracovné podmienky. Čo sa týka definícií v rámci balíčku mobility, tak tieto toto nezohľadňujú. Napríklad čo sa týka tých lôžok, ktoré majú vodiči v kabine, tie sú často lepšie než nejaké iné možnosti. Často sa hovorí v EÚ o rovnosti. Samozrejme, potrebujeme rovnaké zaobchádzanie, potrebujeme rovnakú plácu rovnakú prácu na rovnakom mieste, a to je všade tak. V každej v Európe by ste mali zarábať to isté, ale čo sa týka sociálnych problémov, toto, to, tieto toto nevyrieši. Čo týka vysielaných pracovníkov, toto sa vzťahuje len na 1% pracovníkov. Ako chcete túto rovnosť implementovať v praxi, pokiaľ to hovoríme len o 1% pracovníkov? Podľa mňa toto je demagógia. A čo sa týka rovnosti na jednom mieste, tá zároveň znamená nerovnosť na nejakom inom mieste. Príklad, máme dvoch vodičov, napríklad z polského podniku. Jeden vodič ide do Španielska, druhý do Bieloruska alebo do Maďarska. Ten prvý má, e, dostane 3700 eur a ten druhý v rovnakej situácii dostane len 1500 eur. Takže táto nerovnosť môže byť odstranená, ale zároveň sa vytvorí nerovnosť niekde inde. Čo sa týka povinnosti zamestnávateľov, aké sú tieto povinnosti? Aby dostal ustanovenia balíčku mobility. My na našom prezidiu sme si pozreli francúzske predpisy a tieto právne predpisy tam to je samozrejme obrovské množstvo papierov, ako má nejaký malý a stredný podnik, ako sa má vyznať v týchto všetkých predpisoch. To je podľa mňa nemožné. Takže aký záver z tohoto môžeme vyvodiť? Že národné právne predpisy sú už dosť komplikované. Európske právo je dosť komplikované. V zásade nevylučujeme predpisy, o vysielaní. Toto znamená veľkú administratívnu záťaž pre podniky, ktoré sú aktívne na mnohých trhoch. 80 podnikov sú mikropodniky, veľmi malé podniky. To sú sami bývalí vodiči, ktorí si zobrali pôžičku, aby mohli byť samostatní. Tí si sami šoferujú svoje nákladné autá, prípadne im pomáha niekto z rodiny. Ako majú tieto rodinné podniky sa orientovať v tejto hromade právnych predpisov? To sa im určite nemôže podariť. Teraz sa pozrime na, rôzne, na rozlišnosť v platoch. Toto nie je dumping. Neporušuje sa tam žiadny zákon. Je to prirodzený priebeh, ktorý vyplýva z našej histórie. Tie rozdiely sú stále menšie a menšie, pretože sa jednom kuse modernizujeme, pracujeme účinnejšie, takže tieto rozdiely sú stále menšie a nemali by byť presadzované na administratívnej úrovni. A ešte jedna vec. Sektor dopravy je sektorom, v ktorom je nedostatok vodičov. My v Polsku máme tento nedostatok asi vo výške 4 tisíc vodičov, ktorí chýbajú. Každý vodič môže rýchlo v podstate zmeniť zamestnávateľa a zamestnávateľ potrebuje asi mesiac, aby zohnal náhradu Takže nové predpisy prinášajú riziko nepravidelnosti, že sa tam vytvorí taká šedá zóna a balíček mobility by mohol odstrániť alebo odohnať tých z pracovného trhu, pre ktorých tento trh vlastne bol vytvorený. Nepovedal som všetko, čo som chcel, ale ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť sa tu vyjadriť. Ďakujem. You, will... Ďakujeme, pán Vronsky. Teraz dostane slovo pán Engelhardt z nemeckého kolegia Logistics a ďalšie. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážne poslanci Európskeho parlamentu. Už na úvod by som chcel poďakovať za toto pozvanie, ktoré sme radi prijali. Pokúsime sa podať niečo k balíčku mobility z pohľadu Nemecka predtým, než teda predtým detailom, chcem povedať pár slov o našom, našej asociácii. My tu zastupujeme asi 7 tisíc podnikov v oblasti logistiky. Máme tisíce nákladných aut a taktiež teda pre tieto podniky pracujú tisíce vodičov a tým sme hlavným zväz, zväzom takýchto podnikov v Nemecku. Čo týka cestnej e, dopravy tovaru, tak tam stojíme pred veľkými výzvami. Každý deň dostávame informácie od našich členov, ktoré nás informujú, že už e, bol dos- bola dosanutá hranica pre dopravu a že dochádza k pozdržaniu prepravy, na to upozorňujú zákazníci a taktiež e, potrebujeme príslušné informácie. Čo týka nedostatku vodičov, tak toto sa stále zhoršuje, zhoršuje tú celkovú situáciu a už len sa to netýka len západných, ale aj východných e, podnikov v oblasti teda prepravy tovarov. Chcel by som povedať len pár slov, pokiaľ teraz nič neurobíme, tak v celej Európe e, vznikne veľký problém, pretože nebudeme mať dostatok vodičov, pretože tu hovoríme stále len o e, zákonoch, ale pokiaľ prídeme o vodičov, tak e, nám to spôsobí obrovské problémy. Takže je to dôležitý hospodársky sektor. Preto by sme chceli e, podporiť vytvorenie e, dobrých podmienok pre vodičov. Taktiež chceme podporiť harmonizáciu platových a sociálnych podmienok. Samozrejme, tu sa chcem prepojiť predrečníkom, že musíme veľmi rýchlo konať. Čo týka spoločných podmienok pre prácu, predovšetkým preto, aby sa podporili mladých ľudí, aby sa rozhodli pre povolanie vodiča. Toto je najdôležitejšia podmienka preto, aby sme zaručili každodenný e, transport tovaru. Čo týka Nemecka, každý rok odchádza 30 tisíc vodičov do dôchodku a prichádza 15 tisíc nových. No a toto bolo takto vypočítané, ale myslím si, že už sa nám blížia veľké problémy. Už sa týka udalostí, ktoré sa stali v 80 rokoch, 10 ročiach, tak e, to boli dve veľké veci. Najprv to bola liberalizácia e, cestnej dopravy v 20. rokoch a potom prišlo rozšírenie v roku, EU v roku 2004. Toto má veľký dopad na e, tr- trh s dopravou. No a čo týka tej druhej udalosti, tam to malo dopad predovšetkým na platy, to by som sa pripojila k predrečníkom. Nedávno publikovaná francúzska štúdia ohľadom rozdielov v Eh, hrubých platoch. Bolo to medzi 3, 300 až 3000 eh, eur. Napríklad v Belgicku eh, medzi západnými a východnými krajinami je ten rozdiel obrovský. A napríklad čo týka 16 tisíc eur, tie sa zaplatia v Bulharsku za rok. V Belgicku by to bolo 56 tisíc. No a čo týka dôsledkov takého súťaže, tu e, nesúhlasím úplne s predrečníkmi. Taktiež sú vytvorené e, veľké e, vozové parky v, bývalých, pardon, v krajine bývalého východného bloku, prevažujú sa tam rovnaké produkty, obsluhujú podobné trhy. A taktiež tu máme teda nové trhy, ktoré pribudli. Je teraz možné Ďalej, aby sa ešte prehlbil eh, a, zhoršil problém nedostatku vodičov, extrémnym príkladom eh, je príklad lotišskej firmy, ktorú poznáte. Filipínsky vodiči s lotišskými povoleniami na prácu pôsobia aj v Severnom Nemecku a postupne aj v celej Európe. Z eh, tohto vývoja na trhu vyplýva teda nasledovné. Ďalší príklad firma z východnej Európy, dajme tomu, ponúka e, časť svojej flotily v iných členských štátoch, než v krajine svojho sídla napríklad. A to sú čísla, ktoré sú e, z prezentácie firmy. 1200 vozidiel trvalo v Nemecku, ďalej 750 vozidiel e, trvalo vo Francúzsku. Mohli by som pokračovať v takomto zozname ale nebudem v tom pokračovať bez toho, aby aspoň jedno z týchto vozidel bolo zaregistrované tam, kde trvalo sú vykonávané služby prepravy. nejde tu o kritiku na jednu konkrétnu firmu, ale takýto trhový model v podstate e, sa uplatňuje v mnohých firmách v našom sektore. A z takéhoto vývoja na trhu vyplýva, e, mám tu e, článok, ktorý to veľmi dobre vystihuje a síce tu ide o e, združenie rôznych e, odborových e, organizácií z Rumunska. Sídli to v Temešvári a jeho cieľom je bojovať proti sociálnemu dumpingu. Teda jednak strácajú naše nemecké a západoeurópske firmy čoraz viac podiel na trhu v dôsledku nekalosvorárskej súťaže a tiež vidíme, že dochádza k zhoršovaniu sociálnych podmienok vodičov. Vieme, že aj v krajinách s nízkymi mzdami a sociálnymi odvodmi sú problémy a vodiči sú nutení vrácať sa do týchto krajín, ale Ehm, často vidíme, že dochádza aj k iným fenoménom. Ehm, ehm, pracovníci sa len veľmi zriedkavo vracajú domov e, celé týždne, celé mesiace, sú vzdialení od svojich domovov, od, čas na ich je veľmi skrátený, taktiež nemajú v podstate vôbec nárok na osobný život, e, všetok oddychový čas e, trávia na odpočívadlách na diálnici a tu môžem nadviazať na to, čo už povedali predrešníci. podniky, ktoré tam panujú, nemajú nič spoločné s dôstojnými podmienkami pre život v 21. storočí. V mnohých prípadoch prípadoch je potrebné naliehavo zakročiť a zlepšiť tieto pomery. Aj tu e, tieto články dokazujú, že došlo v minulom týždni napríklad v Nemecku k závažným e, dopravným nehodám, ktoré mali smrteľné následky. Aj dôsledku tejto situácie. A to súvisí s, e, tiež s tou zlou situáciou na parkoviskách a na odpočívadlách. Okrem toho, E, že títo ľudia žijú v nedôstojných podmienkách e, na odpočívadlách, e, je aj na mieste otázka bezpečnosti. Aj tá sa musí o mnoho viac zohľadňovať v budúcnosti. Teda, aké sú zásadné a základné požiadavky nášho združenia? Spravodlivá hospodárska súťaž, lepšie pracovné podmienky pre vodičov, ďalej ukončenie mzdového a sociálneho dumpingu, ďalej spravodlivejšie uplatňovanie smernice vysielania pracovníkov, najmä čo sa týka e, zavedenia digitálneho tachografa, ďalej ďalšia liberalizácia, najmä v prípade pravidiel a predpisov kabotáže. Iba, tak, e, iba tam, e, kde naozaj sú zaistené prispôsobenia sociálnych predpisov ďalej úpravy, ktoré sa týkajú prístupu k tomuto povoleniu v prípade cezhraničného poskytovania služieb sa musia vzťahovať na všetkých aktérov na trhu a na všetky kategórie vozidiel, aj na vozidlá do 3,5 tony. Ďalej sa musí zastaviť zneužívanie e, e, celoeurópskej e, slobody poskytovania služieb, ktorá slúži na obchádzanie pravidiel. Ďalej je potrebné, aby boli k dispozícii pravidlá, ktoré umožnia dodržovanie pravidel tak, aby vodiči a vozidlá po Mm, maximálne troch týždňoch sa museli vrátiť späť na miesto sídla. E, ďalej je potrebné zaviesť efektívne kontrolné mechanizmy v súvislosti s záväznými výkonnými kontrolami na uplatňovanie dodržiavanie týchto pravidel a predpisov. Pri všetkých eh, nariadeniach, eh, ktoré sú už v praxi, vieme, že je možné tieto pravidlá obchádzať, pretože chýba kontrola, pretože sa kontrola nevykonáva. Tu dúfame a veríme, že tento balík mobility pomôže prijať ďalší dôležitý krok správnym smerom. Ďakujem. Thank you, uh, eh, Mr. Engelhardt. I would... Ďakujem, pán Engelhardt. A teraz dostane slovo pán Rodriguez Medal, riaditeľ Confibas, čo je združenie autobusových firiem. Nech sa páči, máte slovo. Dobré popoludne, ďakujem za pozvanie. Pozrieme sa na túto tematiku z pohľadu sektoru autobusovej dopravy. Toto je téma, ktorá je na európskej úrovni čoraz dôležitejšia. Konfemus je španielská asociácia e, autobusových dopravcov. No, tak vám trochu vysvetlím, čo to znamená pre španielské hospodárstvo. Máme asi 3500 podnikov v Španielsku, máme vozový park asi 42 tisíc vozidiel. Poskytujeme služby tým, že prepájame alebo spájame mesta, asi teda dohromady 8, 8 tisíc obcí, zamestnávame asi 80 tisíc e, osôb a dohromady je náš obrad asi 3 miliardu eur ročne. No a nezabúdajte, že v Španielsku e, každý rok e, autobusová doprava prepraví viac než 700 tisíc 1750 pardon, 1 750 tisíc pasažierov za rok. My teda berieme svoju prácu veľmi vážne, len preto, že prevážame ľudské bytosti, ale preto, že máme určitú imič, ktorú vníma e, pasažier spojený s určitým podnikom. V roku 2014 ja som sa bol súčasťou tejto štúdie, ktorú tu vidíte. E, financovala ju nadácia Francisco Correll a porovnávali sa e, právne režimy v jednotlivých krajinách, teda pre, tento, pre autobusovú dopravu v rámci EÚ. Analizovali sme taktiež kolektívne práva našich zamestnancov, napríklad čo týka práva na štrajk e, a tak ďalej. Kolektívne e, vyjednávanie na regionálnej, sektorálnej alebo národnej úrovni bolo tam mnoho rozdielov, vrátanie e, rozdielov v rámci jednotlivej krajiny. Napríklad v Španielsku tam boli obrovské rozdiely v platoch, ale napríklad aj v Nemecku e, kolektívne zmluvy poskytovali oveľa väčšie alebo oveľa e, nižšie platy, napríklad podľa toho, kto, ku ktorej hranici s ktorou krajinou boli najbližšie. Taktiež sú tu napríklad e, pravidla v súvislosti s odpočinkom. Nemali sme tu e, európske, mali, pardon, mali sme európsku legislatívu, ale času sa to uplatňovalo ináč v rôznych krajinách. Niekde boli sankcie, niekde sa neuplatňovali sankcie. Taktiež sme sa pozreli na zmluvy, ako vyzerali v jednotlivých krajinách. Taktiež sa týka e, zmeny ustanovení v zmluve. A taktiež spôsob, ako e, riešiť e, problémy. V niektorých e, krajinách bola, bola to napríklad 15 dní na zmeny v zmluve, v iných to trvalo dlhšie. No a sú tu určité veci, ktoré možno ešte neboli doriešené. My, čo týka medzinárodných služieb, keď napríklad ideme zo Španielska do nejakej inej krajiny EÚ, tak vidíme tam také veci, ako už hovorili predrečníci, keď napríklad v niektorých krajinách sa vyžadujú nejaké požiadavky navyše, v iných nie. Pre nás toto nie je až taký problém, ale je to dosť veľká administratívna záťaž pre malé a stredné podniky, pretože sú to informácie, ktoré sú ťažko dostupné, máme neistotu, nevedomosť, nevieme, čo sa kde e, žiada. V niektorých krajinách sa žiada napríklad nejaký konkrétny e, formulár, v iných nie, v niektorých je treba e, sa niečo zaregistrovať, v iných nie, taktiež sú tam rozličné platy, niekde majú minimálnu, minimálnu mzdu, inde nie. No a Hovorím o tom len tak rýchlo, aby som vysvetlil, že nie je ľahké prepravať na medzinárodnej úrovni pasažierov. No čo sa týka európskych štandardov, tak tu máme dokument ohľadom e, prístupu na trh, e, čo týka autobusovej dopravy pasažierov. Pokiaľ teda ten autobus mierí z jedného členského štátu do druhého, alebo napríklad cesto niekde v inom štáte vyloží a potom zamierí do, ešte do tretej krajiny. Taktiež tu máme tranzitné krajiny. Máme tu taktiež určité špecifické predpisy pre kabotáž. Napríklad pokiaľ sa e, Napríklad preto situáciu, že v máji skončí škola e, v Španielsku a potom prídu výlety autobusom zo školy napríklad do Francúzska alebo do Talianska. Možno niektorí vyrazia zo Zaragozy v Španielsku, napríklad do Paríža alebo do Lisabonu. Tam tých žiakov vyložíte, oni tam pár, pár dní zostanú a potom sa vrátia. No a my sme zistili, lebo to sa hovorí teda transport za, zavretými dverami, zistili sme, že síce zákon hovorí jednu vec, ale v praxi tam sú rôzne kontroly, sankcie a tak ďalej. Je to ťažké vysvetliť. Môže niekto povedať, nie, ale ja tu predsa nie som v medzinárodnom poskytovaní služieb, takže ja nemusím e, uplatňovať e, tieto princípy, ktoré vyžiadate. Je to ťažké vysvetliť. No, čo sa týka Európskej únie sme radi, že vyvinula úsilie. Snažili sa vyriešiť naše problémy. A čo týka sociálnych aspektov, áno, čo týka úsilia Európskej komisie, tam vidíme, že toho urobili dosť, ale je tam pár vecí, ktoré by sa ešte stále dali vylepšiť. Napríklad prístup k profesii e, prepravcu. Toto sa týka teda prepravy tovaru aj osôb, ale máme tu taktiež revíziu dokumentu v súvislosti s prepravou tovaru, takže nám sa stále pridávajú nejaké požiadavky navyše. Takže je treba samozrejme robiť rozdiel medzi jednotlivými sektormi. Napriek tomu, že používame rovnakú infraštruktúru, poskytujeme inú dopravnú službu. Nie prepravu teda tovaru, ale osôb. Ďalej tu máme otázku medzinárodného premiesňovania pracovníkov. My si myslíme, že otázka dopravy, že to je, toto je veľmi špecifický sektor, pretože náš sektor je zo zásady mobilný, takže neviem, či by sme to mali hádzať do jedného vreca so smernicou o mm, vysielaní pracovníkov. Myslím si, že by sme skôr potrebovali nejaký špecifickejší zákon, kde by sme ošetrili špecifické aspekty nášho sektora. Máme tam jasne cezhraničné služby, poskytujeme služby cezhraničným spôsobom a čo som hovoril o nejakých tých žiakoch, ktorí teda cestujú, pokiaľ tam je napríklad nejaká služba, ktorú poskytuješ na 3 dní mimo tvoj, e, mimo tvoj členský štát a pokiaľ už toho vodiča musíme považovať za vyslaného, tak to si myslím, že je trochu krátky čas pretože v podstate takým, takýmto spôsobom len penalizujeme cezhraničné aktivity týchto dopravných spoločností. Čo sa týka času na, na e, šoferovanie a na na odpočinu. Tak si myslím, že by sme mali porovnávať jablka s jablkami a e, hrušky s hruškami. Treba sa pozrieť na jednej strane na prepravu tovaru, na druhej strane, pokiaľ prepravujete ľudí, pasažierov pretože samozrejme vodič nesme byť vystresovaný, musí byť odpočinutý. To je téma, ktorú berieme veľmi vážne. A taktiež musíme, toto by ste si mali uvedomiť, e, keď e, teda vykonávate vašu zákonárnu činnosť. Ďakujem vám za, e, za pozornosť. Naďalej samozrejme by som vás chcel vyzvať, aby ste organizovali takéto akcie, a je treba zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi, taktiež výmenu informácií, pretože my sme na periférii EÚ, v Španielsku napríklad, ale um, jazdíme po celej Európe a vždy zistujeme, že je ťažké pochopiť, čo sa deje v iných štátoch EÚ, napriek tomu, že často sú to napríklad aj susedné štáty. Ďakujem. Ďakujem pekne za všetky vystúpenia našich hostí. Otváram hneď diskusiu. Pravidlá sú veľmi jednoduché. Každý, e, ktorý bude klásť otázku vystupovať, bude mať dve minúty. Naozaj veľmi prísne budem dodržiavať tento rečnický čas, tak aby sme mohli dať priestor aj e, na odpovede. Začíname. Tým, že dáme slovo spravodajcovi spravodajkyni pani Kilonen dostáva slovo v mene výboru pre dopravu. Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, budem hovoriť po fínsky, keď už mám túto možnosť. Chcela by som využiť svoj čas na niekoľko otázok, ak dovolíte. Ako vnímate čo je príčinou toho, že v súčasnej legislatíve eh, nie je dostatočná eh, miera kontroly a tiež ani eh, sa neuplatňujú dostatočne sankcie voči tým firmám, ktoré sa dopúšťajú nezákonného konania. Okrem toho sa chcem opýtať na tento európsky spôsob uplatňovať kolektívne tresty aj e, tí sú potrestaní týmito sankciami, e, ktorí nekonali nezákonne. Čo by podľa vás boli konkrétne kroky, e, ktorými by tí, ktorí sa dopúšťajú porušovania legislatívy, mohli prizať odpovednosť za tvoje činy a tiež sa chcem opýtať aj E, na to, čo by ste navrhovali, aby podniky, ktoré sa nedopúšťali nezákonného konania, neboli automaticky trestané. Okrem toho by som sa chcela opýtať, čo podľa vás sú tie často spomínané problémy, ktoré v tejto legislatíve um, sa ani nepokúšame naprávať. Uh, veľmi um, Prefíka mohli by ste ich konkrétne pomenovať a okrem toho sa ešte chcem opýtať eh, vás, našich odborníkov, akým spôsobom v krátkodobom a dlhodobom meradle by sme mohli vyriešiť tento problém odpočívadiel. Aké konkrétne návrhy by ste nám mohli predniesť vy na možnosti riešenia? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kulonen. Teraz dávam slovo pani Dlabajovej, ktorá je spravodajkyňou stanoviska výboru pre zamestnanosť. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Nie len, že som spravodajkyňou Envy, ale som aj tieňovou spravodajkyňou k priebuznej téme, o ktorej budeme hlasovať vo výbore EMPL, čiže aj vysielanie pracovníkov a vysielanie vodičov. Uh, Dúfam, že podporíte moje pozmeňujúce návrhy v tejto tematike, čo sa týka dopravy. Aktualizácie k hlasovaní. Máme tu jedno úvodné ustanovenie v dopravnom sektore, kedy žiadame špecifickú legislatívu vzhľadom na prichádzajúci balík mobility, ale máme ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré žiadajú, aby sa vylúčila doprava z, zo smernice o vysielaní pracovníkov. Ďalej žiadame záruky na čas medzi tým, kedy bude v platnosti nová smernica a balík mobility. Ako človek, ktorý strávil veľa času nad touto témou, by som sa sústredila iba na základné veci. Prvá je vyš- vynúcovanie si v praxi dodržiavania týchto do- dohodnutých pravidel. Hoci to je na papieri, e, vždy budú firmy, ktoré budú sa snažiť podvádzať a to musíme byť schopní nejakým spôsobom overiť, vyšetriť. Preto nekomplikujme pravidlá príliš pre tých, ktorí chcú dodržiavať. Chcem sa spýtať, ako nájsť rovnováhu medzi uplatňovaním práva v praxi a medzi novými pravidlami, o ktorých hovorili predrečníci. E, je to skôr problém, že nie sú v poriadku pravidla, alebo že sa nedajú v praxi uplatniť. Vízia jednotného trhu a voľného pohybu osôb bolo hlavnou motiváciou pre členské štáty, aby sa pripojili k EÚ a nedávno niektoré návrhy komisie vytvárajú pocit, že chceme vytvoriť nové hranice medzi členskými štátmi. Ako sú odporúčania, aké sú odporúčania rečníkov, ktoré sa týkajú zachovania služieb, aby e, neboli uvalené neproporčné administratívne bremena na tých, ktorí pracujú v zahraničí. Ďakujeme. Pán Bim, pán Gamp, vy ste spravodajcom k otázkam doby za volantom. Nech sa páči. Eh, Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Mám dve otázky. Všetci štyria rečníci, ale najkonkrétnejší pán Engelhardt a pani z EUITA, eh, hovorili o tom, kto bude platiť za parkovanie. Ja súhlasím s komisiou, a myslím si, že aj s výborom EMPL, že parkoviská sú novou sociálnou výzvou. Bude to súkromný sektor? Pýtam sa toho poľského pána, ktorý tvrdil, že budeš spokojne platiť, pretože asi by nežiadal dotácie z verejnej peňaženky, z verejnej kasy má súkromný sektor sa pripojiť a platiť, spolu platiť. Ďalšia otázka, digitalizácia. Čítal som knihu, tu je, od polského podnikateľa, ako zničiť sektor dopravy. Možno by sme mohli prekonať problém s nadmernou byrokratizáciou, keby sme sa presunuli k digitalizácii. A to je teda moja druhá otázka. Keďže ešte mi zostalo trošku času, chcem povedať, že som bol šokovaný, keď som počul o tom, aké ohrozené sú malé a stredné podniky. Všetko to, čo povedali o molých, malých a stredných podnikoch odborníci, e, by sme mali nasmerovať ako otázku na komisiu. Nie, že by mala odpovedať okamžite, ale naozaj sme to, sme to stiažili malým a stredným podnikom a vôbec neviem, či budú schopné pracovať na medzinárodnej scéne v oblasti dopravy. Rád by som si vypočul odpoveď zo zástupcu ETF. Ďakujeme, pán van den Kampf. A teraz má slovo pán Bach. ktorý pracuje v Ample ako tenivý spravodajca. Ďakujem pekne za vyjadrenie našich expertov. Myslím si, že jednotlivé témy je na mieste nastolovať, ako napríklad nedôstojné pracovné podmienky, ale aj otázku nedostatku vodičov, e, ďalej nedostatočná infraštruktúra, e, ďalej dostatočná bezpečnosť na odpočítavadlách a podobne. Teda už celé roky hovoríme o tých istých problémoch a, a ja nevidím celkom, že by tieto nové návrhy situáciu nejako zlepšovali Okrem toho, že by parlament a rada um, prijali nejaké kroky, aby sa to uh, vyjasnilo. Jasnosť by si vyžadovala v oblasti legislatívy uh, to, že by sa mali ostrániť medzery, ktoré sa zneužívajú uh, a to aj je trestným spôsobom. Chcem sa opýtať našich odborníkov. Spomínala sa tu skracovaná dĺžka týždenného oddychu. Pre mňa je to aj otázka bezpečnosti dopravy. E, keď sa hovorí o tom, že pracovné podmienky na jednej strane sú dôležité a na druhej strane je bezpečnosť e, dopravy dôležitá. Podľa mňa je tu jasná súvislosť. Vnímajú to takto aj naši experti. Nedostatok vodičov, podľa mňa aj toto je e, otázka tiež imidžu, teda to, ako je tento sektor vnímaný sektor je natoľko zložitý, natoľko poznačený ťažkými podmienkami, komplikovanými podmienkami podľa mňa, je to aj dôsledok toho, že Teraz súvisí to priamo s tým, že je nedostatok vodičov dlhodobo. Vnímajú to experti rovnako ako ja? Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme pekne, pán Bach. A teraz dávam slovo pánovi Nilsenovi, ktorý je v našom výbore zodpovedný a je spravodajcom e, pre otázky prístupu na trh. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Začnem tým, že súhlasím s tým, čo sa tu už povedalo, že sú to, že to je balík. Buď všetko, alebo nič. Je to všetko navzájom pripojené. Súhlasíme s tými, ktorí hovorili, že ak máme možnosť zabezpečiť presadzovanie práva v praxi, je dôležité mať pravidla, monitorovanie, sankcie, digitálne tachometre. To sú všetko zásadné prvky celej skladačky. Schránkové firmy Takýto eh, model je pochybný, pretože sa tu vyhýba plateniu daňovej povinnosti. Nie je to hm, spôsob, ktorým by sme dávali prednosť. A ak eh, komisia tvrdí, že je to, dostato- je to dostatočné alebo nedostatočné, pýtam sa komisie. Eh, ako sa k tomu postavila? Ďalšia otázka. Medzinárodné firmy na prepravu, aj ich zamestnanci mi hovoria, že ak sa, ak ste zamestnaní v preprave, kamionovej preprave, tak e, môžete dostať kabotáž, ak viete si zabezpečiť zaplatenie svojej spiatočnej cesty. Ak to neviete si zabezpečiť, tak je problém. Ďalšia otázka. Kombinovaná smernica, o ktorej sa tu hovorilo, tá má svoju úlohu, ale tu už dohrala, už nefunguje. Zdá sa, že to e, trh vyriešil za nás, využíva sa kombinovaná preprava a takisto na jediný dôvod sa často využíva a to vyhnúť sa pravidlám kabotáže. Ako by ste túto kombinovanú smernicu chceli e, napraviť, zahodiť ju, predefinovať ju, opraviť ju, ako by ste ju e, novelizovali. Ďakujeme Ďakujem. pekne, pán Fonteni. Madame Fonteni, excuse... Pani Fonteni, nech sa páči, vy ste spravodajky neustanovisko výbore pre zamestnanosť. Merci, ma... Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať našim expertom za ich prezentácie na takúto komplikovanú a zaujímavú tému, kde sú skutočne protichodné záujmy. Všetci máme rovnaké záujmy. Chceme zaručiť eh, príslušné alebo dobré pracovné podmienky všetkým pracujúcim v tejto oblasti, ale ako aj podali niektorí experti, bohužiaľ sa bojím, že toto bude mať taktiež eh, dopad na udržateľnosť podnikov v tejto oblasti pre všetky malé stredné podnikov. Čo týka smernice o vyslaných pracovníkoch, myslím si, že uplatňovanie toto na pár pracovníkov, ktorí mm, strávia možno mm, pár dní v zahraničí kvôli svojej práce, že by to bola až taká veľká administratívna záťaž. E, experti hovorili o troch dňoch v priebehu mesiaca Takže toto je možno, má možno veľký dopad pre krajiny, ktoré sú na periférii EÚ, ale čo to znamená ten jeden e, kalendárny e, mesiac? Mm, bol, malo by to byť tri, mali by to byť tri po sebe nasledujúce e, dni, alebo nie, kedy teda dopravca vykonáva svoju prácu. Taktiež si myslím, že čo sa týka uplatňovania tejto smernice na e, služby kabotáže od prvého dňa, myslím si, že toto mm, nenavýši náklady pre spoločnosti. No a čo sa týka odstranenia výnimky pre e, nákladné vozidlá, ktoré sú ľahšie než 3,5 tony, tu sa hovorí, že sú tu takéto podniky, ktoré pokiaľ z tohto budú vylúčené, tak toto nenaruší vnútorný trh alebo hospodárskú súťaž. Takže máme tu. Myslíte si, že sú tu určité malé stredné podniky, ktorých e, zisky by sa týmto e, veľmi e, znížili? Rečnička je prerušená. Ďakujem pekne. Pozerám sa na tých, ktorí vystupujú. Otázky sú naozaj rôznorodé. Myslíte si, dajme tomu, či sankcie by sa mali posilniť, aké konkrétne opatrenia chcete navrhnúť. Tiež pán Van de hovoril o e, odpočívadlách. E, taktiež o parkoviskách. Bude sa očakávať v budúcnosti súkromných aktorov aby e, tiež sa podelili na znašenie nákladov. Teda dávam vám slovo späť, aby ste mohli odpovedať. Dávam vám každému len dve minúty. E, času je málo, ale bohužiaľ budete sa musieť do neho vtesnať. Predovšetkým, čo sa týka poznámky, že nie je žiadna kontrola, to nie je pravda. Kontrola je, možno ich nie je dosť, ale treba vedieť, že je veľmi ťažké pre inšpektorov kontrolovať tieto záležitosti, pretože často ani nevedia, čo sa deje v iných členských štátoch. Keď e, zastavia kamión na ceste, nevidia všetko okamžite, čo je potrebné vidieť a nemôžu sledovať kamión do jeho domovskej krajiny či teda e, sa nedodržiavajú zákony v praxi. Dá sa povedať, že v niektorých prípadoch e, je to tak. A prečo? Pretože pravidlá nie sú až také jasné. Je tam veľa ambiguity, to je jedna vec. A potom sa pravidlá interpretujú rôzne v rozličných členských štátoch. To je ďalšia vec. Otázka pána Van de Kampa o parkoviskách, odpočívadlách Určite ich nie je dosť, ale neexistuje ani biznis model, keby ľudia chceli takéto kamionové odpočívadlá a parkoviska vybudovať pri cestách, najmä pri diálniciach, asi by to bolo veľmi ťažké si predstaviť, na akom mieste by to postavili, alebo pozemky, ktoré by boli dostatočne veľké, kde by všetky tie kamiony pri diálnici parkovali a ako dať odporúčania ehm, vodičom, ako pre nich vybudovať všetky možné potrebné facility. Takže neexistuje taký obchodný model, podľa ktorého by sa to dalo vykonať. Čo sa týka digitalizácie, tá musí byť dostupná pre všetkých. A znova tu prichádzame k problému malých a stredných podnikov. Veľa malých firiem, kde e, majiteľ firmy je aj šoférom, je každý deň na ceste aj počas víkendov a zároveň musí robiť vlastnú administratívu. Pre takého je to ťažké. Predstavte si aj imič takéhoto prepravcu. Ten nemusí byť ideálny. A ďalej, vďaka demografickým problémom e, nemôžeme získať dostatok mladých ľudí, ktorí by chceli robiť túto prácu. Ďakujeme. Pán Padio, nech sa páči ale veľmi rýchlo uplatňovanie kontrol v prípade, že sú povinné 2 až 3 povinných kontrol, je tam 97 šanca, že vás nebudú kontrolovať, keď e, mi zamestnávateľ povie, že e, musí zaplatiť 2400 eur a ja som e, zarobil 150 tisíc. Myslím si, že teda odpoveď je jasná, či existujú možnosti. Isté, že možnosti existujú Máme univerzitné štúdie k dispozícii takmer v všetkých členských štátoch. Ten priemer v rámci kontrol eh, je 30-percentná eh, miera porušovania. Keď zastavíme teda 100 kamiónov, 30 z nich porušilo pravidla. Ale 70 bolo zastavených, stratilo čas aj peniaze, malé stredné podniky, eh, pre nich je to dôležité. Chceme znižiť administratívnu záťaž, dobré, takže držme sa toho, o čo sa tu žiadalo, teda digitalizácia. Prečo? Pretože inteligentné tachografy, dajme tomu, už je to k dispozícii v iných sektoroch, nebudem zachádzať do podrobností. Zastavili by sa tým len kamión, len vozidlá, ktoré vykazujú porušenie pravidiel a tí vodiči, ktoré sú mimo pravidiel, teda tých 70 vozidiel by nebolo zbytočne zastavených. Boli by zastavené len tie vozidlá, ktoré porušili pravidlá. 30 porušení, to podľa mňa si zaslúži položiť otázku disproporčnosti. Podľa mňa je to dôležité aj z hľadiska HDP. Ďalej riešenia, áno, máme konkrétne návrhy napríklad Eh, vyhlásenie vopred, tu už je to zahrnuté aj 2014-67, eh, teda takéto vyhlásenie eh, v každom členskom štáte sa musí predkladať osobitne. Prečo nevytvoriť jedno centrálne stredisko a vďaka tomu by bolo o mnoho jednoduchšie to aj kontrolovať a tiež zníženie o 75 servisnej kontroly. Aj to by znamenalo prínos ďalej atraktívnosť celého sektora. Musíme si vzdať do úvahy, aké sú tu pracovné podmienky, teda otočenie tej pyramídy, e, to s tým tiež úzko súvisí, teda pre nás je dôležité e, zdôrazniť, že je potrebné vytvoriť stimuly na kontrolu, ale bude si to vyžadovať politickú vôľu, aby sa to presadilo. A tiež je tu snaha zaviesť inteligentné tachografy. Toto by bolo veľkým prínosom, ale bude si to vyžadovať prechodné kontrolné opatrenia, ktoré zaniknú len čo sa uvedú do praxe v plnej miere všetky inteligentné tachografy. Ďakujem pekne, pán Vronský. Szanowni Państwo, jestem z zawodu prawnikiem. Dámy a páni, ja som povolaný právnik, ale patrím k tým, ktorí neveria v žiebli, len prostredníctvom právnych predpisov mohli zmeniť realitu. A toto už odpoved na mnohé otázky, ktoré tu zazneli. A teraz konkrétne. Preto je to tak, pretože to tak, že predpisy sa momentálne nerešpektujú a porušujú a preto je treba sa pozrieť na to, ktoré sú rozumné, sú dobre pochopiteľné alebo nie. Máme tu e, nariadenie z roku 2016 na číslo 303. Tam sa hovorí, E, že o vodičov, ako toto napríklad kvalifikovať, pokiaľ sa napríklad vodič zabudne podklady. Toto by e, malo byť defino- toto je definované ako e, porušenie pravidiel a má to samozrejme dopad na štatistiky. A ďalej na čo týka štatistík, možno by sme sa na to mali pozrieť trochu ináč. Mali by sme si stanoviť napríklad podmienky pre kabínu vodiča, pokiaľ tam sú e, podmienky splnené. Pokiaľ si splní to, čo musí robiť, tak potom sa mu, si môže odpočinúť aj v kabíne vodiča. Nejaká, alebo ďalšia otázka. Čo sa týka výnimky pre vozidla ľahšie než 3,5 tony, aký má dopad e, kto, kde sídli podnik na bezpečnosť, nemá to žiadny dopad. Možno by sme si mali položiť nasledujúcu otázku. Možno by sme v prípade týchto vozidiel si stanoviť aj e, pracovnú dobu, aj toto predpísať. A toto by bolo užitočné. A nie je dôležité, kde má tá firma sídlo. A taktiež otázka, kto by mal zaplatiť za tieto odpočívadla. A my v Polsku momentálne v, si v Nemecku kupujeme parkovacie miesta pre našich vodičov, tak aby si oni tam mohli odpočinúť. Ďakujem. Engelhardt, minúty. Ja, ich möchte vielleicht eine... Chcel by som jednu vec predoslať. Ja som sám dlho eh, jazdil po Európe s nákladným autom, takže mm, Poznám to aj z praxe a taktiež som pracovala v podniku, vidím to teda aj z pohľadu vodiča, aj z pohľadu podniku. Kontroly musia byť urobené tak, aby boli zákony uplatnutelné v praxi, čo týka kolektív, kolektívnych tristov, tak samozrejme je eh, dlho, dlhé roky sa predovšetkým ľudia snažili ušetriť a snažili sa využiť toho najlacnejšieho vodiča. Čo sa týka E, vylepšenia tých času na odpočívanie. Pán Wim van de Kamp, ja to vidím trochu iné, až tu sú určité možnosti. Prečo sa nezamyslíme nad tým, že by sme e, možno e, sa možno by sme mali tieto dve veci od seba oddeliť, pretože čo týka parkovacích miest, tak tam v podstate my nebývame, ale to, to, to pardon, nebývame v nákladnom aute, ale to nákladné auto by malo byť tak vybavené, aby napríklad tam boli aspoň, aspoň nejaká základná vybavenosť. Čo sa týka pravidel, či ich má byť príliš veľa alebo príliš málo, čo je problém? Problém je ten, že tie pravidla nie sú konkrétne a potom nie sú dobre kontrolovateľné. Tým sa v podstate stále točíme do kruhu, ako mačka, ktorá si naháňa vlastný chvost. Čo týka odpočívania, pokiaľ je tam napríklad ten predpis 24 hodín, a, ale vodiči predovšetkým chcú stráviť svoj voľný čas pri rodine. Čo sa týka e, problému imidžu, no tak, alebo tejto profesie, niekedy tam problém napríklad e, s platom, e, pre iným zase vadí, napríklad sa vadia hygienické podmienky, ale čo týka mladej generácie, tak tá chce mať predovšetkým voľný čas a chcú tráviť časť, čas s rodinou. Čo sa týka tých schránkových firiem, pardon, smernice o vyslaní pracovníkov. Tie tri dni to si myslím, že je príliš krátka doba, ale určite by to tam malo byť e, ošetrené podľa konkrétnych podmienkov. Ďakujem. Hm, ďakujem. Vy ste sa ma pýtali, či je problém uplatňovanie štandardov. Nie len ich uplatňovať, niekedy je to výklad, niekedy je tam napríklad sekundárna národná legislatíva. ktorá podľa toho, aký, aký účel majú tieto inšpekcie, niekde je príliš veľa pravidiel, niekde málo, taktiež sa to rôzni krajina od krajiny, región od regiónu, záleží na tom. V niektorých krajinách napríklad veľa sankcií, potom si analizuješ, kde sa robia tie konkrétne kontroly a vidíš, že sa robia na konkrétnych miestach z konkrétnych dôvodov. Taktiež to bola otázka ohľadom európskych noriem, či tieto vytvárajú nové hranice. Myslím si, že balíček o mobilite, ktorý bol vydaný v máji, sa snaží zareagovať na to, čo urobili určité štáty a komisia sa snažila si, či toto je všeobecná tendencia. Myslím si, že tieto hranice sa nevytvárajú, už tam boli pred zásahom Európskej komisie. Či komplikujeme život malým a stredným podnikom, no určite im neulahčujeme život, a čo týka nedostatku vodičov, tam je napríklad, čo týka autobusovej dopravy, máme problém s nedostatkom profesionálnych vodičov. Aby ste boli profesionálnym autobusovým vodičom, tak musíte mať špecifický vodičský preukaz, tak aby ste sa mohli, teda, alebo ste boli aktívni na pracovnom trhu. No a toto musíme sa snažiť zatraktívniť podmienky, aby sme pritiahli ľudí do tejto profesie. Beaucoup pour vos réponses, certes un peu synthétiques, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ďakujem pekne za vaše odpovede, aj keď museli byť dosť zostručnené, nemáme žiaľ viac času, diskusia pokračuje. Teraz sa teda pokračujeme, pokúsim sa skombinovať rečníkov aj za výbor TRAN a za výbor EMPL. Nasleduje pani kolegyňa Lukaševská zdôrazňujem, iba minútu v tomto kole máte k dispozícii. Musíte byť teda stručný a efektívny. Pani... Ďakujem, pani predsednička. Ja mám dojem, že predpisy sú prispôsobené politickým očakávaniam a že to nebola, že tu nebola vôľa sa vyhnúť iným veciam, ako napríklad zneužívaniu situácie. Povedalo sa, že sa tým zvýši administratívna záťaž. To znamená, že miesto toho, aby sme vytvárali pracovné miesta, tá komisia spôsobila takú situáciu, že tieto pracovné miesta budú nákladnejšie. Je dôležité sa o, o tom, sa o tom podiskutovať s ľuďmi z praxe, aby sme sa dozvedeli, aký dopad budú mať naše predpisy na tie konkrétne pracovné miesta. Mám otázku. Čo týka schránkových firiem, prečo nemôžeme zostaviť zverejniť zoznam schránkových firiem? Hovorí sa, že vodiči by mali zverejniť svoje platy No a prečo by sme nemali zverejniť aj zoznam schránkových firiem? Pani Elizabeth morin minútu, prosím, ďakujem za slovo. E, naši rečníci jasne ukázali, ako veľmi je táto problematika cestnej dopravy osobitnou problematikou. Chcela by som zvorazniť, že v smernici o vysielaných pracovníkoch sme sa snažili o to, aby nevzniklo právne za vákuum, legislatívne e, vákuum. To je podľa nás to úplne najhoršie. Bolo by to totiž úplne v rozpore so záujmami sektora, e, v rozpore so záujmami pracovníkov, ale aj podnikov. Ja e, vám naozaj nemôžem k tomu nič viac povedať, ale dúfam, že Eh, všetci uvedomíme, že je to naozaj podstatné. Nikto v Európe, žiadny pracovník, žiadna firma by nemali prospech z toho, ak by vzniklo v legislatíve právne vákuum. Ďakujeme pekne, pani Mora Šachtie. Môžete sa v tomto spoľahnúť na výbor TRAN. My sme totiž jasne uviedli, ako aj komisárka, smernica o vyslanie pracovníkov musí chrániť všetky sektory a najmä sektor dopravy. Ďakujeme. Teda, pokračujeme a teraz e, dostávam slovo ja, pretože ja som spoluspravodajkyňa. Takže veľmi stručne. Hovorili ste o kontrolách, ja súhlasím e, v otázke tachografov. Musíme si uvedomiť, že do roka 2030 sa to nepodarí splniť. Faktická poznámka len zo pár slov. Vy sa snažíte byť neutrálnou predsedajúcou, ale prosím o politické poznámky by ste prosím mali od nich sa snažiť abstrahovať. Ja len pripomínam pozíciu výboru pardon, Európskej komisie, ktorá jasne uviedla, keďže sme absolvovali vypočutie. Nebudeme teraz otvárať diskusiu z plena zaznieva kritika, že nie sme v komisii, sme v parlamente. Ak dovolíte, ja ukončím svoju otázku, ak dovolíte, urobím to a potom si to môžeme vyjasniť my dvaja. Nebudeme toto celé zdržiavať, takže pokračujem. Ďakujem. Hovorili ste o tachografoch. Je pravda, že e, do roka 2030 sa to nepodarí skôr. E, čím skôr to bude, tým lepšie. Ale súvisí to aj s možnosťami e, digitalizácie. Vďaka digitálnym možnostiam je dnes možné e, takmer všetko, všetko je naprogramované, dá sa to nejakým spôsobom naprogramovať, e, ale nesúhlasíme s tým celkom ako. Teda ja sa chcem opýtať na kontrolné mechanizmy, ako teda zaistiť e, to, aby sa normy plnili. Všetko totiž sám stroj nebude schopný naprogramovať. Teda ja sa pýtam, či sme schopní podporiť eh, vytvorenie nejakého kontrolného mechanizmu, teda agentúry Európskej únie, ktorá by sa zameriavala na cestnú dopravu. To je prvá otázka. Moja druhá otázka. A už nemám viac času, takže pokračujeme v zozname ďalších rečníkov. Pán Baláš na minútu. Ďakujem. Ja som z výboru pre sociálne veci. O hodinu zhruba prebehne hlasovanie v našom výbore. Po veci vysielania pracovníkov máme pozmeňovacie návrhy. E, ktoré sa orientujú trochu iným smerom. Dúfam, že sa to nepodarí presadiť, pretože ako sme si už vypočuli, e, je tu riziko, že vznikne vákuum v kontexte cestnej dopravy. Myslím si, že týmto by sme vyslali veľmi zlý signál celému sektoru. Preto chcem koľko upozorniť, aby konali uváženie, čo sa týka kontrol. Mm, nechceme sa tu nejako ukludňovať. My sme tu v parlamente hlasovali e, veľmi správne. Ste podotkli, že sme tu v parlamente e, odhlasovali sme vytvorenie agentúry pre cestnú dopravu, tiež sme odhlasovali zavedenie inteligentných tachografov. Čím skôr aj toto parlament odhlasoval a tiež odhlasoval zavedenie eh, elektronických eh, zariadení eh, na monitorovanie možnosti riadení vozidla. Teda komisia sa teraz musí ujať svojej zodpovednosti. Ďakujeme pekne. Pani Grapini je ďalšia. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să... Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musím povedať, že som si dnes vypočula veľa protichodných eh, názorov odborníkov. Mám k tomu otázky. Bolo by dobre ozrejmiť, poprvé, či je protirečenie medzi určitými odborníkmi pri tom, keď jedni hovoria, že treba trh uvoľniť a druhý, že ho treba reštriktívne obmedziť vnútro, vnútro európsky trh plus subsidiarita. Chcem sa vás pýtať každého jedného, ako by ste definovali sociálny dumping. Často sa to pletie, lebo platy v jednej krajine sa môžu pokladať za sociálny dumping v inej krajine. Vyjasníme si tu koncepty, terminológiu, čo to vlastne znamená sociálny dumping, čo to potom znamená subsidiarita a čo komplexnosť tejto situácie, ktorá sa odrazí najmä na práci malých a stredných podnikov. Ak ľudia budú pracovať tak, že budú šoferovať 3000 kilometrov na danej trase, ako budeme rešpektovať individuálny kontrakt medzi vodičom a zamestnávateľom. A čo pre týchto pracovníkov urobíme? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Z ohľadu plnosti ku kolegom dodržovate rečnícky čas. Ďalší rečník. Ďakujem. Pán Deli. Ako tieňový spravodajca za výbor pre dopravu a za EPP by som sa krátko vyjadril k dvom veciam. Vypočul som si vážených odborníkov. Myslím si, že to bolo jasné z ich prejavov, že Komisia navrhla čosi, čo ide nesprávnym smerom, keď chce podrobiť e, aj šoférom pravidlám pre vysielaných pracovníkov. A druhá vec, chcel by som viac podrobností si vypočuť k malým a stredným podnikom od odborníkov, pretože to, čo tu odznelo k pozíciám malých a stredných podnikov bolo naozaj znepokojujúce. A majú nejaké podrobnosti, nejaké špecificity k tomu, ako bude vyzerať dopad e, týchto pravidiel na malé a stredné podniky? Koľko pracovných miest sa ohrozí napríklad? Ďakujem. Pani Jazloviecka. Ďakujem, pani teda przewodnicząca. Yes, Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa poďakovať e, za možnosť e, tohto vypočutia. Ďakujem za prezentácie od našich odborníkov. E, dozvedeli sme sa o mnohých skúsenostiach a priamo z praxe upozornili ste na to, že v, teda pri 30 zo 100 prípadov dochádza k porušeniu pravidiel. E, ide tu buď o výklad pravidiel, tiež ide o právnu nejasnosť. Je to pre nás signál, že tu v Európskom parlamente sa musíme snažiť o právnu jasnosť, právnu istotu a predpisy v e, sektore dopravy musia byť rozumné. Čo sa týka kontrol, že sú údajne nedostatočné. Možno to súvisí s tým, že celý tento sektor je príliš zložitý. Jeden z odborníkov spomenul komplexnosť otázky. A ďalej e, ďalšiu komplikáciu situáciu v prípade, že sa odsúhlasí tento balík mobility. Kto za to všetko zaplatí? Pani Rudalom, ďakujem pekne. Chcela by som najskôr prejte si jednu poznámku. Myslím si, že keď hovoríme o protekcionizme, keď len pripomíname e, právo e, chrániť pracovníkov, myslím si, že e, to nie je na mieste. Tri otázky. Nakoľko vylúčenie medzinárodnej dopravy z smernice o vyslaných pracovníkov môže v skutočnosti ohroziť uplatňovanie pravidiel v prípade operácie kapotáže, ktoré z definície spadajú do tejto kategórie. Ďalej, druhá otázka. Eh, je naozaj také ťažké pre firmy organizovať eh, prepravu vodičov, eh, aby si mohli oddychnúť náležite 45 hodín týždenne mimo kabíny a potom, aby sa raz mesačne mohli vrátiť domov. Mohli by ste mi prosím tiež vysvetliť tieto téme, prečo parkoviska, ktoré sú a je kontrolované, prečo nie sú k dispozícii, prečo sa nevyužívajú um, v dostatočnej miery. Je to preto, že sú spoplatnené? Aj keď sú tam všetky zariadenia, všetky uh, podmienky splnené, sanitárne zariadenie, hygienické um, zariadenia a podobne. A taktiež je tam bezpečnostné nasledovanie ich uh, kamionov ďalej problémy, ktoré súvisia s um, zneužívaním pravidel v oblasti kabotáže, by sa mohli prekonať veľmi konkrétne. Čo nám to môže povedať pani Terry Reintke? Ask... Ďakujem, pani predsedajúca. Pred odpovedaním na otázky by som chcela všeobecné vyhlásenie. Interný trh je tu pre ľudí a ľudia tu nie sú pre interný trh. To musí byť jasné, keď hovoríme o základných právach a sociálnej ochrane. Myslím si, že podľa tejto línie by sa parlament mal pohybovať v rozprave. Čo sa týka presadzovania práva v praxi, predračník povedal, že je problém s inšpekciami, kontrolami. Nepotrebujeme lepšiu európsku spoluprácu? Čo keby sme mali agentúry, ktoré by mohli kontrolovať cestnú prepravu alebo inšpektoráty práce, ktoré by mali väčšie právomoci kontrolovať, ktoré pravidla nie sú dodržiavané? teraz. Rada by som sa vypočula váš názor. Ďakujeme. Pani Ayel Sender, nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ja som Ďakujem. Predovšetkým chcem povedať, že sa týka toho balíčka, tak tam je určitá nevyváženosť prospech toho, že by sme dávali vodičovi z autobusu alebo nákladného auta zodpovednosť, robiť ho zodpovednou osobou za všetko. Takže on je tým, ktorý sa musí zodpovedať ostatným a nie po jeho podnik. Takže tu si myslím, taktiež by sme mali mať negatívny zoznam podnikov, ktoré prevádzkujú tzv. sociálny dumping, ktorý teda môže mať mnohé tváre. Skutočne by som chcela, aby sa vypatrali takéto podniky, aby sa dali na negatívny zoznam. Po druhé, zaujímalo by ma, či my, ktorí sme na periférii, vieme, že Európa od Čierneho mora po Portugalsko, od e, Gibraltáru po Fínsko alebo z Neapole po Sicílii, to sú určite dlhé trasy. A my, ktorí sme na periférii, tak máme náklady navyše, pokiaľ teda náklady sa počítajú na kilometr, takže máme vyššie náklady než tí, ktorí sú uprostred Európy. Takže v tomto zmysle by ma zaujímalo, alebo akým spôsobom sa berie do úvahy táto periférna pozícia v niektorých štátoch. No, historicky čo sa týka dopravy, tak ja si myslím, že čo sa týka mobilných pracovníkov, že tento sektor mali zobrať do úvahy. No, c'est monsieur Peter Lundgren. Veuillez respecter votre temps. Ďakujem pekne, Peter Lundgren. Prosím, rešpektujte rečnícky čas. Máte slovo. Ďakujem za slovo. 30 rokov som šoferoval kamión, kým som sa dostal do tohto parlamentu. Sú problémy, keď musíte spať vo vašej kabíne. Niekedy sa tam vyspíte lepšie ako v hoteli. Ako šofér takisto potrebujete mať pod kontrolou aj e, vašu šoferskú kabínu aj náklad. To nie je problém, ale problém je, že šofér si musí niečo zarobiť a zároveň musí ísť na večeru, na obed, musí sa osprchovať a tie úžasné veľké parkoviská neexistujú, kde by to, toto sa mohlo diať a takisto kabotáž je problémová záležitosť, pretože sa človek musí byť schopný aj vrátiť domov. Pozrite sa na mladých ľudí, ktorí chcú sa stať vodičmi z povolania, diaľkovými vodičmi. Už sa to nedeje, pretože ľudia musia naspäť sa vrácať na prázdno, pretože kabotáž znamená, že je možné poslať krížom cez Európu prázdny kamión. Ďakujeme. Ďalší rečník. Súčasné pravidla jednoducho v realite nefungujú. Máme dánske firmy, ktorí sú subvencované a zároveň si najímajú šoférov v krajinách, kde je mzda nízka. Tak toto nemalo byť, to nebol cieľ vnútroeurópskeho trhu. Ako si myslíte, že by sme mohli vyriešiť tento problém s neférovou súťažou, ak nemáme, nebudeme mať pravidlo o vysielaní pracovníkov? Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči ďalší rečník. Pán Ertúk, ďakujem. Musím otvorene uznať, že som dosť sklamaný aj preto, že už mnoho rokov počúvame od odborníkov to isté a síce eh, ich pozície. Ja by som bol o mnoho radšej, keby experti sa, dajme tomu, dopracovali k nejakému návrhu, ako by sme tento problém mohli riešiť. Čo sa týka zásudu TFP, vy ste povedali jednu vetu, ktorá ma dosť rozhorčila rovnakám, zdá za rovnakú prácu. Naozaj je to vaša pozícia, pretože je mnoho zo stredu a východu európskych krajín, ktorí eh, by nepodpísali túto vetu. Ďakujeme pekne, pán Ertug, pán Kistelor. Uh, Ďakujem pekne, pán, pani predsedajúca. S ľútosťou a sympatiami som počúval, aké navyše byrokratické záťaže musia tí, čo šoferujú a vedú prepravné spoločnosti e, vykonávať. Inteligentný tachograf je predsa niečím, čo môže byť dostupné na diaľku a bude 24 hodín denne, 7 hodín do týždňa poskytovať údaje o aktivite vodiča, o aktivite kamiona. Takéto niečo by sa malo dať využiť zamestnávateľmi o čase oddychu, o kabotáži, o platoch. To by všetko mohlo slúžiť. A takisto služby, ktoré majú na starosti presadzovanie právo v praxi, by si tak mohli overiť, či nejde o žiadne trestné aktivity. Prečo to trvalo 15 rokov zaviesť inteligentné tachografy? Prečo to nemohlo byť urobené rýchlejšie? A ak dopravné firmy šetrili, ušetrili na administratívnych nákladoch ak chcú ušetriť, asi inteligentný tachochrav je tá dobrá cesta. Ďakujeme. Jedna sekunda. Dáme na 20 sekúnd slovo späť pánu Ertugovi, keďže nepochopil celkom pravidlá. Ďakujem pekne, naozaj to bola chyba. Ospravedlňujem sa. Teda otázku som položil pánovi z TLP. Ešte posledná otázka na Maparia eh, z LTF. Je naozaj tomu tak, že je dôležité, aby ten čas odpočinku prebehol v hoteli alebo e, namiesto toho v pohodlnej kabíne e, kamiona naozaj e, na tom tak trváte, alebo je možno, že by sme sa mohli dohodnúť na jeho kompromise? Monsieur Riquet, la parole est à vous pour une minute. Riquet, na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Dve otázky. Prvá. Počul som e, dosť rozporúplné stanoviska expertov. Mohli by ste prosím upresniť, či tie rozdiely v, teda tie rozdiely medzi východnými a západnými členskými štátmi, či tých prípadov je čoraz viac alebo, alebo čoraz menej. Ďalej, čo sa týka nedostatku šoférov, naozaj to súvisí so e, ťažkými podmienkami v tejto profesii, alebo je to preto, že sa neplatí dostatok, e, dostatočná mzda e, vzhľadom na náročnosť tejto práce a tiež e, všetko to, čo sa očakáva od vodičov. Ďakujeme pekne, veľmi efektívne, po pol minúty. Pán Zdechovský, pán Zlotovský. Madame la présidente, Ďakujem pekne. Ďalej, eh, znižovanie administratívnej záťaže tým, že sa rozširujú pravidlá. Takáto diskusia sa tu dnes vedie. Tak toto aspoň vyzerá. Ja súhlasím s tým, čo uviedla pani Grapíny. Chce, aby bol presne zadefinovaný pojem sociálneho dumpingu, teda rovnaká mzda za rovnakú prácu na tom istom mieste, ale Mohli by sme to aj rozšíriť e, od toho istého e, zamestnávateľa. Čo sa potom stane s tým? A ďalšia otázka je na pána Bronského, ktorý hovoril o tom, že vysielanie pracovníkov e, sa bude rozširovať. Tých, teda tie tri dni nestačí. A koľko dní teda by stačilo podľa, podľa vás? Merci. Ďakujeme. Pán Zlotovský, pani Demonte na minútu. Grazie, presidente. Da parte mia due domande. Una riguarda... Ďakujem, pani predsedajúca. Dve otázky. Čo sa týka odpočívadiel, myslia si odborníci, že by bolo praktické a uskutočniteľné? Ak by sa vytvoril istý platobný systém na financovanie projektov na tieto odpočívadla, či už do toho zainvestujú súkromné firmy, a prepravcovia by vkladali do takejto kasy tiež. A ako naložiť hraničnou dopravou. Niekoľkokrát som sa pýtala, ale nedostal som ani v minulosti žiadnu odpoveď na vypočutiach na túto otázku. Podľa mňa kabotáž cezhraničná preprava je právne trošku neistá. Ako sa na to máme pozerať? Ďakujeme, pán Van Miltenberg. Na... Ja sa chcem spýtať niečo veľmi jednoduché, pretože počúvame rozličné príbehy, rozličné výpovede, ale moja otázka pre Asociáciu európskej prepravy, ale aj pre ETF, pre Federáciu pracujúcich v cestnej preprave. Ste eh, v sociálnom dialogu vaše organizácie a navrhujete konkrétne opatrenia ako kompromisné texty, kde by bola potom široká podpora obom organizáciám a nám by to umožnilo urobiť eh, nevyhnutné kroky v závere tých 2,5 roka, v závere našho mandátu, aby sme mohli nájsť nejaký kompromis? Takisto týmto apelujem na kolegov, pretože sa tu mnohí vyjadrujú, mm, menej sa pýtajú. Toto sa nazýva vypočutie. Nedeklarujte, na to máme inokedy čas vo výbore, robiť tu politické vyhlásenia. Tu sme na vypočutí, tak to má vyzerať, že sa tu pýtame otázky a iní nám odpovedajú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa obraciam späť našim expertom. Máte opäť dve minúty, každý z vás na odpoveď. Viem, je to málo, ale myslím, že na ďalšie otázky nám budete môcť odpovedať aj písomne, takže aj takáto možnosť tu bude. E, zaznelo to mnoho e, rôznych otázok, či ste ochotní podporiť sankcie pre tie podniky, ktoré nedržovajú pravidlá, ďalej čo sa týka kapotáže, e, rovnaké mzdy za rovnakú prácu. Mm, čas na oddych, na to sa pýtal pán Ertuk. Myslíte si, že teda je povinné stráviť tento čas na oddych v hoteli alebo v pohodlnej kabíne vozidla ďalej? Rozdiely medzi východnými a západnými krajinami? Na toto sa pýtal pán Rike, teda celá škála veľmi zaujímavých otázok. Začíname opäť vami, pani van der Perot, na dve minúty. Um... Ďakujem za slovo. Čo sa týka zoznamu schránkových firiem, vždy treba brať do úvahy prezumpciu neviny. Sudca by mohol povedať, čo to je sociálny dumping. Konkrétne preto, že nemáme definíciu sociálneho dumpingu. Nás piatich, keby ste sa spýtali, asi by sme sa líšili, keby sme sa snažili zadefinovať sociálny dumping. Asi by bolo skutočne ťažké zadefinovať to tak, aby sa to hodilo e, každému parkoviska. Je to obchodný model, ktorý neexistuje, máme ich nedostatok, týchto odpočívadiel parkovisk a je nerealistické krátkodobo rozšíriť ich počet. To, že nemáme dosť vodičov, čo spôsobuje to, že ich nie je dosť? Vysvetlenie je jednoduché. Demografia menej mladých ľudí jednoducho je k dispozícii, aby vôbec mohli robiť akúkoľvek prácu, nielen túto. A čo sa týka sociálneho dialogu. nás zaujíma byť súčasťou sociálneho dialogu, záleží nám na tom a po, e, chceli by sme dospieť ku kompromisu s kolegami, s odbormi a spolu zadefinovať e, to všetko tak, aby sa aby bol každý spokojný. Ale aj my máme rozdiely medzi sebou, medzi severom, juhom, medzi východom, západom, firmami, ktoré sú v týchto oblastiach, čo sa týka rovnakej pláce za rovnakú prácu, nemôžu nás obviňovať za hlavnú príčinu problému a to sú rozdiely v cene práce. Dokonca aj keď šoférovi platia rovnakú mzdu, náklady na pracovnú silu pre firmy budú iné, pretože v jednotlivých krajinách sú iné a firmy majú domovské sídlo v rôznych krajinách. Pán Barion, na dve minúty. Európska agentúra, e, to podporujeme a je, sme to uviedli ako sociálny partner ETF. E Pred niekoľkými rokmi sme sa k tomu zaviazali, uviedli sme aj celý e, rad kritérií zásadných to je teda dôležitá vec. Ďalej, ďalej. Ďalšia otázka, rozpory dodržovanie práva a podobne. My chceme, aby sa legislatíva dodržiavala. Čo teda stanovuje nariadenie Rím 1? Pracovné právo, ktoré sa vzťahuje na dané územie, je určujúce právo, ktoré eh, stanovuje podľa toho miesta, kde sa spravidla vykonáva práca. My len chceme, aby sa dodržovala legislatíva, ale naozaj v plnej miere. Ďalej, po tretie, koordinácia e, v otázkach kabotáže. Najväčšia konfederácia zamestnávateľov v Taliansku uviedla, že s tými zdrojmi, ktoré majú k dispozícii, len jediná operácia kabotáže ich zamestnáva úplne naplno. A je e, vďaka využitiu digitalizácie a podobne. Čo sa týka oddychu v kabíne, nie. Uh, týždenný oddych v kabíne nie. To podľa nás nie je prípustné, pretože sa to dá urobiť aj inak so správnym plánovaním ďalej. Rozdiely v mzdách medzi východom a západom tie sú čoraz väčšie. Dokazuje to štúdia CES, že sa neplatí dostatok a preto je nedostatok eh, vodičov. To je jeden z najvýznamnejších dôvodov a mohol by som tiež uviesť, že E, to platí len v tých prípadoch, kde sa naozaj mzda platí. V niektorých prípadoch tiež je to ešte horšie. Ďalej, sociálny dialog, teraz sa na ňom pracuje, e, je naplánované veľké stretnutie 25. oktobra a pokúsime sa dosiahnuť, aby sociálni partnery na európskej úrovni dokázali prispieť aj oni k tejto diskusii. My za ETF môžeme povedať, že sa budeme konštruktívne tomu stavať aj naďalej. A to, čo musí naďalej pokračovať, je e, zohľadnenie aj cezhraničného charakteru cestnej dopravy. Isté, že tie ťažkosti súvisia s kontrolami a koordináciou medzi jednotlivými členskými štátmi v oblasti kontrol. V súčasnosti totiž neexistuje dostatočná koordinácia týchto kontrol. Ďakujeme pekne, pán Bronsky, na dve minúty. Ďakujem. Prečo by sme nemohli zverejniť zoznam schránkových firiem? Veď Možno sú to to už, o niektorých už tu bol, predsa bolo publikované, my iba meníme to číslo. No a samozrejme, tu máme otázku konkurenceschopnosti pre prepravu tovaru a oblasť, kde sú tieto firmy konkurenceschopné, tak samozrejme tam je vždy to vo vzťahu k cene. Možno, by, možno to má potom dopad na to, že niektoré typy tovarov sú eh, eliminované. Čo týka toho inteligentného tachografu, tak tam už je to v časti implementované. Častočne by to mohlo vyriešiť mnohé problémy, ale rýchlo sa ukázalo, že vodiči majú veľmi veľkú fantáziu a potom tieto tachografy taktiež nesprávne e, fungovali. Vidíme to aj napríklad v otázke e, retrofittingu, teda spätného do vybavenia, čo sa týka e, vylúčenia v rámci vysielania pracovníkov. Pokiaľ, máme tam dať tých 15 dní, pokiaľ si myslíme, že jedna minúta znamená jeden deň, tak potom by sme tam mohli dodať ešte 10 dní sociálny dialog. My vedeme sociálny dialog so solidárnosťou, s odbormi a taktiež eh, s vodičmi, ktorí sú súčasťou odborov. Máme pár iniciatív v Polsku, ktoré už sme presadili. Taktiež sme pozvali ETF už párkrát, ale bolo tam problém sa zosúľadiť, čo týka termínu a mnohí s nami nechcú hovoriť. Takže takýmto spôsobom by sociálny dialog v Európe nemal vyzerať. Čo sa týka kvality poskytovania služieb, tak my poskytujeme rovnaké, alebo pardon, to je všetko, ďakujem. Pán Engelhard, dve minúty. Čo týka schránkových firiem, to, že by sa mali hlásiť, to podporujeme. Európska agentúra pre e, pre prepravu tovaru taktiež podporujeme. Čo týka e, sociálne dumpingu, pokiaľ je tam 40 tisíc eur rozdiel, tak to je jasné, to hovorí samo za sebou, to nemusím hovoriť do detajlov. Prečo disponenti e, nemôžu po 40 hodinách poslať vodičov domov? Ja sa k tej ďalšej veci ešte zvlášť vyjadrím, ale dostal som len dve minúty. Takže pokiaľ týchto vodičov nemôžeme potom poslať domov, pretože takto vyzerá ten obchodný dojem. Nechaj toho vodiča napríklad 6 e, mesiacov niekde vonku, plať mu dumpingový plat a tým pádom tu máte pre seba e, vyšší zisty. To pre vás výhodnejšie, čo sa týka tých e, parkovacích miest, tak tento obchodný model s nimi nepočíta. Preto sa dostatočne nevyužívajú. Čo hovorí pán Lundgren, to je podľa mňa pravda. Okrem platu, tak samozrejme teraz sa pozriešte aj na e, životné plánovanie, rámcové podmienky a tak ďalej. Takže toto len potvrdzujem. Pán Ertuk, my máme, my sme prezentovali centrálne riešenie Určite e, sa môžeme detálne vyjadriť jednotlivým aspektom toho balíčka. Čo týka e, východu, západu, medzi sebou vedú dialog. Samozrejme, tam máme rozdielne smerovanie, čo sa týka záujmov, ale určite tam dochádza už výmene názorov. východe už, na východe už majú ale podniky rovnaké po, problémy, ktoré my máme už 5 a 6 rokov tak čo sa týka tých dôležitých vecí, sú to, je to osobné plánovanie života, e, plat a taktiež rámcové podmienky. Čo týka e, spolupráce s ETF, tak my e, pracujeme teda na národnej úrovni, aj na európskej úrovni. S vašim zastúpením snažíme sa nájsť konsenzus a možno by sme potom mohli im príslušne implementovať aj legislatívne návrhy. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Rodríguez dali dve minúty. Muchas gracias. Pues. Ďakujem. Len stručne k tým, čo ste hovorili o európskej koordinácii, aby sme e, riešili tieto témy. Áno, ja podporujem nezáväzné predpisy v EÚ. Myslím si, že máme mnoho nástrojov, ktoré nám pomáhajú riešiť e, problémy. Napríklad tu máme rôzne legálne e, poradenstvo, pardon, právne predpisy. Možno to nie je právne záväzné, ale my v členských štátoch toto veľmi e, využívame a taktiež e, si vážime názor Európskej inštitúcií, čo týka výkladu konkrétnych predpisov. Ďalej, čo týka toho vyhodnotenia, myslím si, že toto je skôr otázka pre niekoho, kto e, riadi rozpočet, to sa nebudem vyjadrovať. No a ďalšia vec, áno, často sú tu aspekty, na ktoré sa zabúda v súvislosti s periférnymi lokalitami v EÚ. Čo to znamená pre nás, keď poskytujeme my naše služby, takže možno európska legislatíva by taktiež mala vziať do úvahy, že nie všetky krajiny sú v rovnakej pozícii, čo sa týka poskytovania služieb. Ďakujem. Merci beaucoup et je vais laisser... Euh, Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo späť svojej kolegyni na dve minúty, aby vyvodila závery v mene výboru pre zamestnanosť a ja to potom uzavriem v mene nášho výboru. Nech sa páči, pani kolegyňa. Been... Ďakujem, bolo to skutočne zaujímavé vypočuť si túto rozpravu a myslím si, že sa dá povedať, že to bola rozprava o slušnosti, o spolupráci, o tom, či sa prikloniť k nízkym ambíciám alebo k tomu, či má človek byť výborný v tom, čo robí, pretože nesúperíme zvyčajne medzi členskými štátmi navzájom medzi v EÚ. Súperíme so zvyškom sveta. A môžeme mať trvalo udržateľný štátnu rivalitu len vtedy, ak ľudia majú pocit, že sa s nimi zaobchádza férovým spôsobom a že sa nezneužívajú. Vychádzajúc z tohto, si myslím, že to bola naozaj plodná, zaujímavá diskusia. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli na zasadnutie výboru. A teraz, čo skoro budeme vo výbore EMPL pre zamestnanosť hlasovať. Bude to koniec diskusiám, ale chcem všetkým poďakovať za to, že sa zúčastnili diskusii, že ste sa s nami podelili o vaše myšlienky a skúsenosti na túto dôležitú tému. Ďakujem vám. Merci beaucoup, madame. Ďakujeme pekne, pani predsedajúca. Takže niekoľko slov na záver aj odo mňa v mene výboru pre dopravu. Je suis en train de conclure. Si vous avez encore des paroles. Ak dovolíte, chcela by som uzavrieť toto vypočutie. Ak chcete rozprávať, prosím, opustite sálu. Táto diskusia je príliš dôležitá na to, aby sme ju nejako obmedzovali. Máme za sebou veľmi cenné vypočutie, ktoré veľmi obohacuje našu prácu, ktorá sa týka balíka mobility. Videli ste, eh, že bolo predložených viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa budú spracovať eh, zároveň. Parlament je ochotný tiež nájsť riešenia, aj keď komisia vynaložila isté úsilie v oblasti balíka mobility. My sa chceme dopracovať k víťazstvu a chceme nájsť riešenia na problémy, ktoré existujú v oblasti sociálnej ochrany, taktiež k otázkam e, významného nárastu zneužitia porušovania pravidiel. Tiež sme sa vypočuli e, viacero konkrétnych príbehov z praxe vieme, že teda podmienky sú naozaj neludské, nedôstojné. Áno, zhodneme sa na tom, že je na čase zastaviť činnosť chránkových firiem, ale za týmito otázkami je aj skutočná ochota posilniť kontroly. A s tým súvisí aj ďalšia vec, na ktorej sa zhodneme aj s Európskym Európskou komisiou aj predsedom a síce rovnaká mzda za rovnakú prácu. A tiež už nechceme viac zatvárať oči, pretože ak budeme zatvárať oči pred týmito problémami, tak ponecháme otvorené dvere demagógom, ktorí chcú zrušiť a zničiť európsky projekt. Ďakujem pekne za to, že ste sa v takomto hojnom počte zúčastnili a zapojili do vypočutia a môžem povedať do skorého videnia na ďalšej schôdzi výboru pre dopravu. Dovidenia. Okay, friends, uh, prepare the vote and see to that you have your voting card. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasovacie kartičky, prosím, máte, kolegovia?